La seduta è aperta. Schôdza pokračuje. Skôr ako prejdeme k bodu programu, pokiaľ ide o vyhlásenie rady, by som rád informoval snemovňu, že vzhľadom na situáciu v balíčku mobility, ku ktorému boli predložený, bolo predložených 1200 40 plus minus e, pozmeňujúcich návrhov a to je obrovský, a potom aj obrovský počet e, žiadostí o samostatné hlasovanie. Po tom, čo sme konzultovali e, predsedu výboru pre dopravu, som sa rozhodol uplatniť článok 175 rokovacieho poriadku a poveriť výbor TRAN postúpiť v prípravnej práci, ktorá bude nevyhnutná na to, aby bolo umožnené snemovne hlasovať účinným, efektívnym spôsobom z, a jasným a jednoznačným spôsobom. Ide o rozhodnutie, ktoré som spravil po zohľadnení všetkých nevyhnutných požiadaviek, okrem iného aj e, obrovský počet pozmeňujúcich návrhov, ale zároveň aj v snahe zabezpečiť jasné a explicitné hlasovanie, pokiaľ ide o kľúčové body. Takisto som pridal toto rozhodnutie e, v pamätajúc teda na poslancov tejto snemovne, ktorí nemôžu byť viazaní k dlhému hlasovaniu k pozmenujúcim návrhom, ktoré si mnohí nemohli ani prejsť a v rámci ktorých, e, ak to mám posúdiť e, podľa toho, ako to bolo v pondelok, tak tam ten priestor na chybu by bol výrazne zvýšený. v zmysle článku 206 rokovacieho poriadku chcem požiadať výbor TRAN, aby sa naliehavo stretli, e, či už v stredu po obede, alebo teda štvrtok ráno, a aby predložili e, vo vhodnom čase snemovni výsledok svojej práce, tak aby sme mohli hlasovať e, na najbližšej schôdzi na miniplenárke v Bruseli budúci týždeň. Ako predpokladá alebo stanovuje článok 175 rokovacieho poriadku, pozmeňujúce návrhy a takisto žiadosti o hlasovanie, samostatné hlasovanie, kde minimálne tretina e, tých e, poslancov, ktorí sú súčasťou výboru, e, nie je za takéto pozmeňujúce návrhy, tak potom sa to nebude predkladať snemovne. Takisto nie je možné predkladať ďalšie pozmeňujúce návrhy a ani žiadosti o samostatné, respektíve hlasovanie po častiach. Som, verím teda, že výbor pre dopravu dokáže naplniť úlohu, ktorá jej bola daná. A teda informujem snemovňu, že vo svetle môjho rozhodnutia e, zaslať a postúpiť tento bod na výbor TRAN, tak aby vyriešili otázku pozmúcich návrhov, žiadosť, ktorú formulovali niektorí poslanci v zmysle článku 187 je nadbytočná, e, teda tým pádom odpadá a budeme postupovať tak, ako bolo avizované. Nech sa páči, pán poslanec, kolega. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Samozrejme, je to vaše rozhodnutie, ktoré rešpektujeme, ale zamyslíme sa nad tým, že pravidlo 175 tvrdí tiež to, že vo výbore s tretinou členov výboru sa dá rozhodnúť, či pozmenice návrhy môžu byť znova prevedené do parlamentu. To sa určite dosia, takže týždeň O týždeň budeme v rovnakej situácii ako dne, takže z dopravného výboru, ako si to želáte, nebude môcť byť vyriešený v konečnom dôsledku. Všetko iba sa posunie a zostane to ale tak, ako je tomu dnes. Tak ako predpokladá rokovací poriadok, eh, drahý pán poslanec, a potom, čo som to konzultoval s predsedom výboru pre dopravu, ktorý povedal, že bude schopný takúto aktivitu realizovať. Eh, pán poslanec Kilonen, pani poslankyňa arvoisa herra puhemies ihan tekninen työjärjestyskysymys. Ďakujem pekne, to je technická záležitosť. Pokiaľ ide o článok 175, tak ten sa týka textu, textového znenia, ktorý bol predložené výboru. Aká je tá konkrétna právna situácia v tomto prípade? Pretože takto bolo v prípade vysielania pracovníkov, pokiaľ ide o oddychy, povinné oddychy, tieto veci e, neboli takto riešené na výbore. Dostalo sa to sem iným spôsobom. Ako to teda je konkrétne? Ako to funguje vo svetle rokovacieho poriadku? My tu uzavrieme túto rozpravu, drahá pani poslankyňa, pretože nebudeme o tom e, tu na diskutovať. Nebudeme otvárať e, rozpravu. Informujem vás o tom rozhodnutí, ktoré bolo prijaté, ako to je v súlade s rokovacím poriadkom, po tom, čo som to konzultoval s predsedom výboru pre dopravu. Problém je počet pozmeňujúcich návrhov a počet žiadostí o samostatné hlasovanie alebo oddelené hlasovanie. A nakoľko sú tu tie prvky a momenty, ktoré e, môžu znieť pochybnosti o filibustering, o nejakom takomto politickom ovplyvňovaní, ale zároveň sú tu aj pozmeňujúce návrhy, ich časť, ktorá má veľmi dôležitý obsah. Takže skutočným úmyslom je e, očistiť ten text a zabezpečiť e, v tejto komplikovanej situácii, aby to bolo dobré. Nie je dobré pustiť sa do hlasovania, povedzme 4000 hlasovaní. Skôr je e, dobré využiť tú disponibilitu výboru pre Dopravu rieši to na budúci týždeň. Ak sa to nebude dať, tak budeme hlasovať. A ja chcem od poslancov, aby pristupovali k tomu hlasovaniu vážnym spôsobom. To, čo sa udialo pred dvoma dňami, tak eh, chcem to zohľadniť. Keď to bude 3000 hlasovaní, tak bude sa potom hlasovať o veciach, o ktorých nikto nevie. Ako potom bude možné vôbec vládnuť eh, takéto množstvo pozmeňujúcich návrhov. Čiže takisto tu pribudli ešte aj tie oddelené hlasovania. A keď nebudem mať prehľad o tom, čo vôbec hlasujeme, tak si nemyslím, že to bude e, vhodné z pohľadu postupu v tejto snemovne. Čiže ja to uzavriem. Výbor pre dopravu spraví svoju prácu a potom uvidíme, či na prvej e, miniplenárke v Bruseli budeme v stave hlasovať. Ak z toho vyplynie 6000 hlasovaní, tak budeme hlasovať 6000 krát. Ja naozaj e, sa snažím zabezpečiť, aby to hlasovanie dávalo zmysel. Nebudeme dneska už o tom ďalej rozprávať a budúcu miniplenárku som si istý, že to pôjde. Pani Dali ma ubezpečila, že to zvládnu. A potom budeme hlasovať o tom, čo medzi tým spraví výbor pre dopravu. Ak, e, doprav. Ak z toho vyplynie 6-7 tisíc pozmeňujúcich návrhov, tak budeme toľko hlasovať. Tu, tú rozpravu uzatváram a prejdeme k bodu o vyhláseniach Európska, pardon, opravuje sa pán predseda. Áno, vyhlásenia Európskej rady a komisie, teda závery Európskej rady z 21. a 22. marca 2019 ospravedlňujem e, sa Donaldovi Tuskovi a Žánovi Klodovi Junkerovi za takéto omeškanie v tomto bode, ale ako viete, balíček mobility e, generuje značnú diskusiu, veľké rozkoly Takže je to v záujme každopádne aj rady a zároveň komisie. A bol som nútený informovať snemovňu o tejto skutočnosti. Pán Tusk, máte slovo. Grazie. President Tajani, members of the European Parliament. Pán predseda Tajani, pani poslankyne, poslanci, eh, jar na ich summit eh, riešil ekonomickú situáciu v Európe vzhľadom na rastúci globálny, globálnu konkurenciu Lídry sa dohodli a súhlasili, že silná ekonomická báza je kľúčová pre prosperitu Európy a takisto aj z pohľadu úlohy, ktorú plníme na svetovej scéne. My sme v dôsledku toho prijali viacero iniciatív. Poprvé, Európska rada sa dohodla, že vnútorný trh by mal byť ďalej prehlbený a posilnený s osobitným dôrazom na digitálnu ekonomiku a ekonomiku služieb. Neoprávnené prekážky musia byť odstránené a je nevyhnutné, aby neboli vytvárané nové prekážky. Komisia bola vyzvaná, aby do marca 2020 vypracovala dlhodobý akčný plán pre lepšiu implementáciu a presadzovanie pravidiel vnútorného trhu. Po druhé, diskutovali sme o tom, ako riešiť výzvy, ktorým čelí európsky priemysel vzhľadom na dôležitosť tohto odvetvia pre milióny pracovných miest po celej Európe bola komisia vyzvaná, aby predložila víziu budúcnosti priemyslu EÚ vrátane konkrétnych opatrení. Po tretie, EÚ musí ďalej rozpracovať e, svoju digitálnu ekonomiku so špeciálnym dôrazom na dáta a umelú inteligenciu. V tomto kontexte sme podporili spoločný prístup, pokiaľ ide o bezpečnosť sieti 5G. Včera komisia predložila odporúčanie v tomto ohľade. V neposlednom rade oblasť obchodu Európska rada bude naďalej podporovať ambicióznu a rovnovážnu agendu slobodného voľného obchodu, ktorá bude vychádzať z rovnakých podmienok hry. Lídry vyzvali na pokračovanie v diskusiách ohľadom nástroja verejného obstarávania, ako aj ísť cestou rýchlej implementácie všetkých náležitostí spoločného vyhlásenia EÚ Spojených štátov z 25. júla 2018. Takisto sme diskutovali o hospodárskych vzťahoch s Čínou, nad rámec budúco mesačného samitu medzi EÚ a Čínou sú plánované aj iné samity e, s lídrami, hlavnými predstaviteľmi Číny, preto bolo nevyhnutné dohodnúť sa na koordinovanom európskom prístupe. My sme zaujali pozitívne stanovisko, ktoré ponúka ambicióznu spoluprácu, pokiaľ ide o bilaterálne a globálne záležitosti vrátanie obchodných otázok. Obe strany majú kľúčový, eminentný hospodársky záujem na to, aby zachovali značné obchodné toky, ktoré sa budú opierať o férový, spravodlivý systém obchodu. Na to, aby naďalej fungoval takýto systém, je však nevyhnutné ho rýchle aktualizovať. Pre EÚ to znamená mm, závažnú reformu e, pravidel VTO, ktoré by pokrývali priemyselné alebo odvetvové dotácie ako prioritnú otázku. Chceme presvedčiť Čínu, aby túto záležitosť riešila a som presvedčený, že by sme nemali to vzdať. Pokiaľ ide o bilaterálne záležitosti, tak by sme chceli uzavrieť rokovania o investičnej dohode už v budúci rok. Všetky tieto veci budeme diskutovať s Čínou na najbližšom samite. A samozrejme, neviem si predstaviť, že by súčasťou programu neboli aj ľudské práva. Možno som staromodný, ale napriek tomu sa domnievam, že ľudské práva E, skutočne treba riešiť. Okrem toho, e, lídry sa zaviazali, že budú riešiť aj otázky klimatických zmien. Napriek rozdielom je jasné, ako naliehavá je tá záležitosť a lídry sa k tomu vrátia v júni. Medzi tým sme inštruovali ministrov, aby zintenzívnili prácu EÚ, pokiaľ ide o dlhodobú klimatickú stratégiu tak aby sme dokázali implementovať ciele stanovené v Parížskom dohovore. Teraz k Brexitu. Tak ako požiadala premiérka Mayová, Európska rada sa rozhodla, že schváli tzv. Štrasburskú, tzv. štrasburskú dohodu. Lídry takisto sa zaoberali žiadosťou Spojeného kráľovstva o krátke predlženie obdobia v zmysle článku 50. Naše rozhodnutie o predlžení predpokladá dva scenáre. Poprvé, ak, ne, ak tá dohoda bude teda schválená dolnou snemovňou parlamentu tento týždeň, tak rada roz, súhlasila s technickým predlžením toho obdobia do 22. mája. Po druhé, ak e, tá dohoda predložená premiérkou nebude, neprejde dolnou snemovňou tento týždeň v parlamente britskom, tak potom súhlasíme s predlžením obdobia do 12. apríla. Pričom očakávame od Spojeného kráľovstva, že naznačí, ako budú ďalej veci pokračovať. Ako som povedal e, aj na Európskej rade, 12. apríl je kľúčovým termínom z pohľadu Spojeného kráľovstva ohľadom toho, či vôbec e, budú dávať e, kandidátov do blížiacich sa eurovolieb. Čiže je to taký ten e, prelomový dátum. Ešte pred týmto termínom má Spojené kráľovstvo možnosť, či už dohoda, e, bez dohody, dlhé predlženie alebo zrušenie článku 50. A dovolte mi v tejto veci jednu osobnú pripomienku smerom k poslancom tohto parlamentu. Pred Európskou radou, pred samitom som sa vyjadril, že by sme mali byť otvorení dlhšiemu obdobu predlženia v prípade, že si Spojené kráľovstvo chce premyslieť svoju rigidnú stratégiu, čo by znamenalo samozrejme účasť poslancov Spojeného kráľovstva v eurovoľbách. A potom zazneli aj hlasy, ktoré tvrdili, že to by bolo škodlivé, respektíve nevýhodné pre niektorých z vás. Dovolte mi povedať to jasne, takéto uvažovanie je neakceptovateľné. Nemôžete e, sklamať tých 6 miliónov ľudí, ktorí podpísali petíciu e, pre zrušenie článku 50, ani tých milión ľudí, ktorí sa zúčastnili tých protestov, alebo stále rastúci počet ľudí a občanov Spojeného kráľovstva, ktorí chcú zostať v EU. Môžu mať pocit, že nie sú dostatočne zastúpení e, svojim britským parlamentom, ale musia mať skutočne pocit, že EU ich e, v tejto snemovni zastupuje patričným spôsobom, pretože sú Európania. Ďakujem. Thank you very much. Next... Ďakujem pekne. Teraz predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Mm, čaká nás e, týždeň bohatý na udalosti, čo mi nedáva veľkú chuť komentovať udalosti, ktoré ešte sú len pred nami. Tak ako práve povedal predseda Európskej rady, máme za sebou Európsku radu z minulého týždňa. Všetky závery tu boli elegantne odprezentované pánom Tuskom, takže ja to nemusím opakovať. Veľa sme diskutovali o Číne. Bolo to menej zložité, ako diskutovať o Spojenom kráľovstve. Je to tak. A niektorým z vás som povedal, že ak by som mal porovnať Spojené kráľovstvo na Sfingu, tak eh, podľa mňa potom Sfinga je otvorenou knihou. A uvidíme, priebehu tohto týždňa, ako tá kniha začne hovoriť. Veľa sme teda hovorili o Číne. Komisia 12. marca odprezentovala stratégiu pre vzťahy s Čínou. Odozva na ten dokument bola pozitívna. Žiaden líder nebol proti hlavným líniám tejto našej čínskej stratégie, ktorú sme predložili Európskej rade. Včera na pozvanie francúzského prezidenta Macrona som mal príležitosť spolu pani Merkelovou sa stretnúť s čínskym prezidentom a veľmi jasne sme povedali, že pokiaľ ide o Čínu, tak chceme, aby všetci chápali tak v Európe ako v Číne, že sme strategickými partnermi, že sme aj konkurentami a niekedy aj rivalmi. A počas niektorých rozhovorov som mal pocit, že našim Číňan, čínskym partnerom sa až tak nepáči pojem rivali, ale je to v našich ústach e, kompliment. Čiže ide o to, aby Európa nevyzerala ako darovaná Európa, ale ako otvorená Európa čo má za eh, okamžitý následok eh, to, že chceme, aby európske podniky mohli za normálnych okolností konkurovať eh, čínskym podnikom v Číne, tak ako to platí pre čínske podniky bez obmedzenia v Európe. Rešpektujeme Čínu, ale chceme tiež, aby Čína rešpektovala nás. Takže e, ide o obchodný vzťah, e, ktorý by stál na zásade úplnej vzájomnosti. My chceme, aby sme sa čo najrychlejšie dohodli na dohode o investíciách, aby nám Čína vyhovela keď ide o ochraňovanie označenia zemepisného pôvodu a pracovná skupina, ktorá vznikla medzi Čínou a EÚ, pokiaľ ide o reformu VTO, aby e, možno, že nenapredovali expresne, ale každopádne dosť e, stabilným tempom. O Brexite nepoviem nič, pretože už všetko povedané bolo. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda Európskej komisie. Aj rečnícky čas ste dodržali, za to vám tiež ďakujem. Teraz predseda Európskej strany ľudovcov, pán Manfred Weber. Vážený pán, pani predsedovia, vážení kolegovia, kolegyne, ďakujem pekne za dobré rozhodnutie o Brexite v prvom rade. Pán Tusk, myslím, že to rozhodnutie rady bolo správne. Poprvé preto, že tá zásada tam je, teda, že to predlženie predpokladá objasnenie, takže to očakávame aj od našich britských priateľov. A taktiež E, istotu pre 440 miliónov Európanov, pokiaľ ide o kontext európskych volieb. Zareagujem na všeobecnú e, poznámku, teda možnosť druhého referenda. My sme na ich strane, želáme im veľa úspechov, ale my teraz pozorujeme situáciu, E, zatiaľ ale Spojené kráľovstvo chce opustiť EÚ. Taká je právna situácia v súčasnosti a preto musíme aj našim občanom vysvetľovať, prečo krajina, ktorá e, opúšťa EÚ, e predsa len by možno mala mať možnosť sa k hlavným témam vyjadrovať. A preto tá požiadavka objasňo, objasniť situáciu Takže želáme britským priateľom aj v dolnej komory britského parlamentu veľa šťastia. Teraz sú tie alternatívy na stole, mm, sú jasne opísané a teraz sa musia priti rozhodnúť. Uvidíme, ako to dopadne. Druhá vec, hospodárstvo. A tu vám chcem povedať, že my ako ľudovci plne podporujeme e, zásadu posilňovania nášho hospodárstva, investovať do trhu, do inovácií okrem iného. A prioritou je čínska otázka. Tá je aktuálna, chystá sa summit a som rád, že všetci naozaj e, sme na rovnakej čiare, teda, že e, spolupráca s Čínou musí stáť na zásadách a hodnotách je tu konkurencia, možno, že pokiaľ ide o politické systémy, ako vnímame si, e, spoločnosť, ako je zorganizovaná a aké sú jej základné hodnoty. A preto e, to je niečo, e, čo treba mať neustále na pamäti. A potom aj pragmatický postoj pri klimatických zmenách. Čína ešte stále sa zaviazala k Parížskej dohode a potom zásada voľného obchodu. Čína pre nás je partnerom, takže uh, nám záleží na voľnom obchode a preto ten pragmatický postoj z našej strany, pokiaľ ide o vzťahy s Čínou, ale dôležité je tiež, aby sme neboli naivní, teda aby sme chránili náš priemysel, náš kľúčový priemysel v EÚ a tiež si ako ľudovci myslíme, že musíme možno premyslieť e, konkurenčné pravidlá v EÚ aby sme sa mohli prispôsobiť celosvetovému rozmeru konkurencie. A vážení predsedovia, možno, že ešte posledný bod, základné práva v EÚ. Pán Tusk, už niekoľko mesiacov je tu otázka článku 7, e, Polsko-Maďarsko. E, Komisia, parlament sa tým zaoberajú a ľutujem, že sa rada týmto bodom ešte doteraz nemala príležiť zaoberať. V mojej strane sme sa o tom veľmi intenzívne zaoberali, možno, že vám to neuniklo a Fides maďarsku e, vládnu stranu, jej sme teraz pozastavili členstvo. Je to signál, teda, že my nesúhlasíme s tým, ako cestou sa uberá Maďarsko. E, veľkú väčšinou sme tu podporili uplatnenie článku 7, takže kedy sa o tom budem hovoriť, hovoriť na rade, pán predseda, o otvorenie, aby... E, dobre, za stolom, e, žiadne útoky e, politických lídrov. Naozaj je to môj apel. Aj našej strany tu v Európskom parlamente sa tým zaoberajú napríklad e, tu liberálni kolegovia v Rumunskom. To je, myslím, že je ten správny postoj a potom prijať aj rozhodnutia, ak to je potrebné. A ja by som chcel, aby sme ešte ďalej zašli neunáhliť sa pri článku 7. Teraz by sme možno, že mohli mať záväzný mechanizmus správneho štátu. E, to už tento parlament e, predložil, mnohí sa na tom podielali, bol by to záväzný mechanizmus, e, aby sa každoročne možno, že predkladali správy o právnom štáte, aby sa to netýkalo iba krajín východnej Európy, ale celej EÚ, teda zameranie na základné práva, niečo automatické, aby sa potom e, zaoberal odchýlkami súdny dvor v Luxemburgu aby v budúcnosti teda bolo jasné aj, že hrozia sankcie, teda že naozaj sa financie dajú e, použiť aj na presadzovanie práv. My môžeme byť e, presvedčiví v oblasti základných práv, iba ak e, sa tým budeme sami riadiť v EÚ aj do budúcnosti a preto pán predseda Tusk, e, naozaj by som bol rád, keby sa tým konečne zaoberala Európska rada. Je to naozaj niečo, čo sa malo stať už dávno. Parola, Teraz pán Bulman predseda socialistov a demokratov. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, máme ešte dva dni do pôvodne plánovaného dátumu Brexitu, vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Dva dní. Pán Tusk, áno, bolo správne, že ste e, konali preventívne, teda aby sa zabránilo najhoršiemu, ale ja sa chcem ešte opýtať dva dní pred pôvodne plánovaným termínom vystúpenia. Ja sa tu obraciam na tých zástupcov Brexitu, kedy sa konečne ospravedlnite Britom za všetko, čo ste im spôsobili za uplynulé dva roky, kedy konečne vysvetlíte, že neviete, čo robíte, že eh, iba klamstvami a zavádzaním ste prispôsobili túto eh, situáciu, z ktorej sa neviete dostať. Eh, o 10 sa prepadne HDP, klamete občanom a neviete, ako ďalej. Takže mali by ste e, získať späť kontrolu o, nad vašimi životami a situáciou a mali by ste sa konečne ospravedlniť Britom. To je môj hlavný odkaz dnes. Ďakujem predsedovi Tuskovi za to, čo ste spravili pri obhajovaní európskeho občianstva. E, to naozaj e, bol úžasný ťah. My sme Európania Európanky a nik nemôže zavádzať britský národ. Oni môžu naďalej byť e, členmi EÚ, ak nedojde k vystúpeniu, ak vláda nie je schopná e, túto situáciu vyriešiť, e, odblokovať, tak potom ešte je tu stále posledná šanca opýtať sa ľudu. Áno, ja viem, prečo sa toho bojíte, pretože sa bojíte e, všetkého, čo sa e, môže udiať na Downing Street. To bude riešenie a Briti vám povedia, akým smerom sa uberať. Oni sú e, tými zvrchovanými a nik iný. Ja si myslím, že vývoj v Spojenom kráľovstve mnohé zatieňuje a pritom sú to palčivé otázky. 9. E, máj, dátum samitu, tam sa budeme musieť zaoberať e, naozaj e, palčivou otázkou prelomu hospodárskeho smerom k udržateľnému hospodárstvu, ktorá, ktoré nebude ničiť planétu ani jej prírodné zdroje a všetkým ľuďom dá férovú e, šancu sa na tom podielať. E, to nás čaká iba, keď budeme silní, keď si to uvedomíme, tak e, zvládneme napríklad aj situáciu s Čínou. Áno, rastie nám veľmi silný partner, ktorého nemôžeme prehliadať ani ignorovať, ale musíme mať sebavedomie, musíme mať jasnú Eh, internú líniu, inak sa nebude dať obhajiť európsky <clears throat> model. Na tom sa budeme my podielať a moja frakcia tiež. Ďakujem. A teraz eh, predseda EKR, eh, pán poslanec Legutko. Uh, Mr. President, uh... Vážený pán predseda, dámy a páni, Vždy e, e, máme dobrú a zlú správu. Tou dobrou je to, že rade sa podarilo e, vytvoriť plesný harmonogram, ktorý prijalo Spojené kráľovstvo a toto riešenie snáď sa nájde potom v tom harmonograme, v tom časovom rámci. Nech, ponechajme však Britániu Britom. Ja mám obavy z, o Európsku úniu. Zlá správa je tu tá, že EU zjavne naďalej pokračuje v v tej e, istej e, politike e, odrádzania, odstrašovania. Tu sú dva aspekty. Poprvé, trestať Spojené kráľovstvo tým, že tu nie je dohoda, takže nikto v budúcnosti by si netrúfol opustiť alebo podniknúť tieto kroky. A po druhé, ponížiť Spojené kráľovstvo tým, že ich bude nútiť e, e, odčiniť e, Brexit novým referendum napríklad. Argument je, že len veľmi malá väčšina rozhodla. Ak by to bolo naopak, a ak by rovnakým rozdielom vyhrali tí, čo boli za zostanie v EÚ, tak v tomto parlamente sa by ten ich verdikt po, považoval za neodvolateľný a záväzný e, na väčšie časy. A to už nehovorím o tom, že zorganizovanie referent až do tej chvíle, kým nedostanete výsledok, ktorý sa vám pozdáva, to je príspevok EÚ k teórii a praxi e, e, demokracie. Toto e, teda nejde. Ale zlá správa je tiež to, E, to, to, to množstvo e, seba gratulácií, ktoré sme si tu vypočuli. Toto ale nie je čas na uh, seba gratulácie. Prezident, predseda Juncker a pán Tusk pripustíme, že to, uh, to bolo najkrízovejšie obdobie v celej histórii integrácie EÚ a Brexit je jedným, uh, jednou z mnohých kríz. Vy všetci, ktorí ste E, prijali v EÚ veľké rozhodnutia, ste zodpovední za toto. Neklamte si, veľký podiel zodpovednosti e, leží na vašich e, pleciach, dámy a páni. Pán prezident Macron nedávno napísal všetkým Európanom list navrhoval ďalšiu vyššiu mieru e, centralizácie zábavnej, že hovoril o európskej renesancii. Asi nechá, nerozumie z význam slova, ktorý používa. E, e, možno, že by bolo adekvátnejší európske zatmenie alebo úsvit. Samozrejme, že hodinky eh, k Brexitu týkajú. Všetci si to uvedomujeme a my dúfame, že sa vec udeje, že bude nejaký pokrok v, eh, v Londýne. Mali by sme však pripravení na akýkoľvek výsledok a mali by sme ponúkať našu pomoc. To je však náš problém, akýkoľvek bude výsledok. Mali by sme byť priateľskí voči eh, rozhodnutiu Britov, akokoľvek dopadne Hodinky však týkajú tiež pre Európsku úniu, dámy a páni. Mali by ste e, načúvať hlasom voličov v e, celej Európe, voličom, ktorí, sú čoraz, e, ktorí sa čoraz zúfalejšie dožadujú zmien a tie zmieny, zmeny sa udejú. Ďakujem pekne a teraz predseda liberálov, pán Verhofstadt. V prvom rade pánu Legutkovi chcem povedať, že sa absolútne míli, že by to bolo trestanie či ponižovanie zo strany EÚ voči Britom. Príliš e, veľmi rešpektujeme túto veľkú krajinu. E, problém však je, viete čo? Problém je to, že toto sa deje e, kvôli e, vašim stranám. To je vaša strana. No, nie sú ani len tu je pre mňa prekvapením, že je tu pán Faráž. Ja som si totiž myslel, že kde si v Británii pochoduje, ale je tu. 200 uh, mil uh, pochod, koľko ste z toho absolvovali? Dve mile, že? Čoraz viac mi pripomínate, a neviem, či ho poznáte, uh, eh, Philip Marshall Hay v seriáli Black Adder. V prvej svetovej vojne si sedel vo svojom úrade v Londýne a vy sedíte si tu v Štrasburgu, kde vaši vlastní ľudia pochodujú v daždi a v chlade. Takýmto spôsobom vy si preberiete svoju zodpovednosť. V poriadku. Chcem však pripomenúť slova Winstona Churchilla, ktorý povedal, ako môžem citovať, že úspech je schopnosť prejsť od jedného zlyhania k ďalšiemu bez toho, že by ste nestratili entuziasmus. Myslím si, tento citát Churchillov bol, eh, by sa dal výborne aplikovať dnes na dnešnú politiku, na váš parlament a na vašu premiérku. Pretože dnes popoludní, kolegovia, práve v dolnej snemovne, ak eh, mu to predseda podľa vášho systému dovolí, je asi 16, nie, eh, naozaj 16 možností Brexitu určite nestrácate entuziasmus v zmysle e, citátu e, e, Winstona Churchilla, ale vážne, po všetkých tých negatívnych rozhodnutiach v dolnej snemovni z minulého týždňa pán Tusk proti rozhodnutiu, proti no dealu, druhému referendu, konečne sa objavuje svetlo na konci tunelu, pretože schválení eh, Letvinho eh, pozmeňujúceho návrhu poprvýkrát po dvoch rokoch rokovaní sa črtá riešenie eh, naprieč politickým spektrom medzi lejbristami a konzervatívcami, pretože som presvedčený, že takáto existenčná otázka ako Brexit sa dá jedine rozhodnúť naprieč politickým spektrom ako to robíme tu, my v Európskom parlamente. A ja dúfam, že cesta vpred, e, teda že sa im dá čas do 11. apríla, e, prinesie väčšinu v dolnej snemovne pre jednu z týchto e, variant medzi tými, ktorí chcú zostať v EÚ, potom tými rozumnými E, zástancami Brexitu, pretože ja sa nespolieham na tých, ktorí to e, chcú tou tvrdou cestou. E, tí nemyslia na to, čo je dôležité pre krajinu, ale ako vyzerajú pre nich dôležité mocenské boje, ako sme to videli my v minulých dňoch. A ja si myslím, a hovorím to s rešpektom, môžem to povedať pán predseda v mene asi celého Európskeho parlamentu, že sme otvorení tejto dohode s Britániou, že sme otvorení zmeniť politické vyhlásenie. A to v dvoch zmysloch. V prvom rade spôsobom, aby to bolo záväznejšie pre obe strany, tak toto vyhlásenie. A po druhé, že v tomto politickom vyhlásení môže byť oveľa intenzívnejší vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, než to partnerstvo nie žije v tejto chvíli v politickej deklarácii. A myslím si, že tento vzťah bude e, reagovať na vaše posledné slova, pán Task. Bude e, aj tak sklamaním pre budúcnosť. Ja som presvedčený, že nie teraz, nie som taký optimistický ako vy, tak ako vy asi nie. Ja si myslím, že nie teraz, ale z, o niekoľko generácií sa Británia vráti do rodiny európskych krajín. To je totiž miestom e, e, Británie vo vnútri EÚ, nie mimo nej. Neúspeje to však, ak to nebude teraz, bude to neskôr a to sklamanie je v tom, e, pochod milión ľudí v Londýne, petícia 6 miliónov ľudí pred zopár dňami a v neposlednej miere posledná vec, pokiaľ ide o práva občanov, ja si myslím, pán Barnier a pán Juncker. Bol tu e, jednostranný záväzok e, rešpektovať e, vôľu občanov, ako je to v zmluve o vystúpení vaši pánu Barclayovi. Jednostranný a nevyhlásenie, keď zostane Spojené kráľovstvo s kontinentom. Treba sa pozrieť na možnosti spolu s pánom Barclaym, s oboma snemovňami, ako by sme toto mohli formalizovať čo najrychlejšie, tak aby v každom prípade čokoľvek sa stane, ho, hoci aj najhlúpejšia varianta, napríklad no deal, minimálne občania, aby neboli obeťami e, týchto e, hrátok, ktoré sme tu, ktorých sme boli svetkami v minulých dňoch. Ďakujem. Za zelených má teraz e, slovo pán Eh, pani pos- pán poslanec Smith. Ďakujem, dobré ráno, kolegovia. Eh, aká tragédia, aká smutná vec je tento Brexit. Toľko vecí sme mohli robiť spoločne, ale eh, rozptiluje nás na takáto sebastredná, sebastredná katastrofa. A pritom Spojené kráľovstvo dokonca ešte v tejto poslednej hodine sa nerozhodol o tom, čo vlastne chcú E, článok 50 e, spustila pani May bez plánu a stále tu nevidíme konsenzus ani dnes vo Westminster, kedy sa snažia e, získuť nejaký pohľad. V, škótsko, v škótskom parlamentu my diskutujeme o odvolaní článku 50. Z škótskeho pohľadu každá jediná strana, okrem konzervatívcov, majú ten názor, že najlepší Brexit je no Brexit, teda žiaden Brexit. Kolegovia, teda poprosím vás, Nezatvárajte nám teraz dvere. Mno, v, v Škótsku mnohí z nás viac než v Spojenom kráľovstve chceme slúžiť našim občanom, zostať v tejto rodine národov. Možno, že toto je môj presledný prejav po 15 rokoch v tomto parlamente, čo som slúžil e, našim Európánom. Nevieme, aká je budúcnosť Spojeného kráľovstva nevieme, nepoznáme v týchto vodách populizmu vôbec budúcnosť akejkoľvek krajiny. Nevieme, čo je v budúcnosti Británie, ale ja viem, že Škótsko je európska krajina. My e, zastávame medzinárodnú solidaritu, slobodu pohybu. Ak by EÚ neexistovala, museli sme vynať niečo podobné a Škótsko by v každom prípade bolo, chcelo byť toho súčasťou vy ako profesionáli e, musíte e, rešpektovať ústavu Spojeného kráľovstva, musíte e, to tak akceptovať, musíte mať tých partnerov, ktorí máte. Bohužiaľ, je to tak. Ale E, ak Škótsko odstránite proti jeho vôli z rodiny e, európskych e, národov, proti našemu národu, ak proti našej vôli budeme presunutí, našim jediným krokom pákov bude nezávislosť. Ja vás žiadam, kolegovia, aby sme nechali svetlo rozžiarené, aby sme my vedeli nájsť svoju cestu domov. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria za GUE NGL pani poslankyňa Cimer. Meine, meine... Vážené e, e, dámy a páni, vážení predsedovia, bohužiaľ už dlho nám je e, ľúto, že musíme takto viesť stále tie isté diskusie, nedostávame konkrétne odpovede, čo sa vlastne stane a ako sa s týmito dilamy dostaneme pre ktorú sú tu rôzne príčiny. A ak to urobíme, tak to urobíme rešpektujúc ľudí, ktorí sa vyjadrili v referende o, k, smerom k Brexitu. Urobíme to rešpektujúc ľudí, ktorí cez víkend v Londýne demonstrovali. Urobíme to rešpektujúc ľudí, ktorí podpísali online petíciu a urobíme to plne rešpektujúc ľudí, ktorí vo Veľkej Británii v EÚ, v Írsku budú zasiahnutí e, Brexitom. Robíme to i rešpektujúc Európsky parlament, ktorého voľby sa blížia. A samozrejme si želáme, aby voliči a zástupcovia tu e, mohli vyslať svojich zástupcov do tohto parlamentu. To tak však dáva zmysel len vtedy, keď tu budú po dlhšiu dobu. Na pol roka, na štvrť roka e, vysloviť mandát je nezmyselné. My teda plne rešpektujeme ľudí, čakajú, ktorí čakajú na to, že dostanú odpovede. Ja vás prosím, osobitne vás, pán Tusk a pán Juncker, prosím, ešte viac sa zamerajte na diskusiu týkajúcu sa práv ľudí, ktorí po e, neusporiadanom Brexite e, budú mať, by mali e, štatút občanov tretich krajín na druhý deň po Brexite ich e, ochrana, e, ich e, potrebujú chrániť seba samých, svoje rodiny. Musíme vzájomne rešpektovať a zdôrazňujem to v Írsku a na severe Írska. Ak nebude riešenie medzi vystúpením z colnej únie vystúpením z vnútorného trhu, obhajobou e, dohody z Veľkého piatku. Musíme sa e, snahe vyhnúť sa tvrdej hranici, tak potom hovorím, že musíme e, ukázať zase náš rešpekt voči Írom, že ak by to mali požadovať, ak budú požadovať, že referendum o jednote ich ostrova treba pripraviť, že ich vtedy podporí. E Za skupinu EFDD, pán poslanec Faraž. Ja by som sa domnieval, e, že ako bývalý belgický premiér, budete vedieť, že to bol e, Marshall Haig v 1940, ktorý zachránil mesto IP belgické pred nemeckou domináciou. Potom v 1918 viedol aj imperiálne Nemecko na západnom fronte a namiesto toho, aby ste ho vnímali ako nejakého rúza, tak by mal byť pre vás hrdina. E, keď sa pozrieme na Belgicko, to, čo sa udialo e, na samite minulý týždeň, to bolo národné, e, národné poníženie. Nie je tu pani Mejovej, ktorá samozrejme možno je kritizovaná za to, že nemá dostatočnú odvahu a ktorá nedokáže nás dostať z únie tento piatok 29. marca. Nedeje sa to a sme svedkami pomalých krokov najväčšieho sklamania, najväčšieho podvádzania našej krajiny e, v celej histórii a je to z dôvodu tejto zmluvy o vystúpení. Vrátim sa prvej svetovej vojne. Vyhrali sme voj, teda túto vojnu, ale mali sme Versajskú zmluvu. A toto je ekvivalent. 39 miliard je žiadaných od nás a nič nedostávame na oplátku. Dochádza k anektovaniu časti nášho národného teritoria vo forme Severného Írska. Táto zmluva je veľmi nekvalitná, ani neakceptovateľná. Nie je to Brexit. Neprejde. Viem, že všetci ste mimoriadne zrušení, pokiaľ ide o to, čo Dolná snemovňa e, spraví počas nadchádzajúcich týždňov a my vieme, čo spravia. Predložia nejaký typ dohody okolo colnej únie a pokračujúcom e, voľnom pohybe, slobodnom pohybe ľudí, ale aj keby to mali spraviť, jedna vec, ktorá je nevyhnutná, je, že sa blížime k predlženiu článku 50. A mali by ste si položiť otázku, chcete to? Chcete skutočne takéto niečo? Chcete, aby Brexit e, plne dominoval e, ďalších 5 rokov e, vašich rokovaní a aby tak boli vylúčené mnohé iné ďalšie vaše ambície? Naozaj chcete, aby Spojené kráľovstvo spochybnilo, pardon, aby kandidovalo teda v eurovoľbách, aby vyslalo veľa europoslancov, ktorí budú zástancami odchodu čase, kedy bojujete proti populizmu po celom kontinente. Chcete naozaj, aby pani Mayová bola späť v tomto mieste? No vidíte. A to pre, prečo? Prečo toto všetko? Lebo Brexit sa tak či tak udeje. Pán Tusk, ak sa domnívate, že Briti si to rozmysleli, pokiaľ ide o Brexit, tak pane, vy si klamete. Lebo vidíme eh, v rámci prieskumu verejnej menky, že 15, respektíve 20 niektorých prípadov je jednoznačne za odchod. Keby bol referendum, tak by bolo tých, ktorí chcú odísť ešte viac. Preto sa vystavujete takéto agónii. Ja vzdávam hold pánovi Junckerovi, pánovi Barnierovi, e, celej komisii. Vy ste vypracovali ten váš scenár e, v prípade nedohody. Je to mimoriadne profesionálne, kde je len poukázané na to, že odchod bez dohody nespôsobí nejaké veľké narušenia Dokonca nebude ani potreba e, tvrdé hranice v Írsku. Čiže všetkým na adresu vás všetkých národných lídrov by som povedal, odmietnite predlženie pre Britov e, nad rámec 12. apríla. Zabezpečia, aby Briti vystúpili a potom budeme môcť e, jednoducho pokračovať v našich životoch. Za ENF, pán poslanec Beten. Ďakujem Nikdy predtým v dlhej a pohnutej histórii eh, Anglicka, respektíve britských ostrovov, sme nestáli pred takomto národnou, respektíve medzinárodnou medzinárodným ponížením. Nikdy predtým Britom nevládli takí kyslingovia, takí zradcovia a kolaboranti. Eh, Mayovi sa podarilo uchopiť to víťazstvo, teda tú, tú prehru, tak povediať, z čelusti víťazstva je bezprecedentné. Takisto tá dohoda predstavuje úplnú kapituláciu. Až na rozdiel, na rozdiel od toho, že nás neporazila nejaká zahraničná veľmoc, ale boli to tí, ktorým sme do rúk zverili zabezpečenie našich slobôd a tí nás odovzdali cudzej moci a to je Európska únia. Ale konečná kapitulácia ešte nie je na konci, nie je priznaná. Pani Mejová ešte má isté kroky pred sebou. Ak Británia neopustí Úniu 29. marca, tak potom to bude znamenať eh, oficiálny koniec demokracie v Spojenom kráľovstve. Eh, až teda na tú výnimku, že nikto, kto chce byť slobodný a chce žiť voľne, eh, nemôže byť navždy zotročený. Žiadna dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva, žiadna o budúcich vzťahoch, žiadna zmluva nemôže E, zaviazať ľudí, ktorí nechcú byť zaviazaní. V Británii akýkoľvek akt parlamentu môže byť zrušený a môže byť postavený bokom. Žiadny parlament nemôže zaviazať budúci parlament. Anglická ústava e, sa ukáže byť silnejšia a trvácnejšia ako akákoľvek zmluva EÚ, respektíve dohoda na úrovni EÚ. Ešte stále budeme môcť 29. marca opustiť e, s Božím zvolením, ak ale nebudeme môcť, tak potom UK Independence Party, nezávislá strana, bude viesť ten boj, aby Britov oslobodila od jarma EÚ v nadchádzajúcich rokoch. A ak bude nevyhnutné, tak v máji v eurovoľbách to opäť potvrdíme. A teraz e, nezaradená poslankyňa pani Doc. Ďakujem pekne, pán predseda. Piatok 29. marca to mal byť historický e, deň veľkého významu pre Spojené kráľovstvo. Deň, kedy po 14 roko, 40 rokoch členstva v európskych inštitúciách sa zo Spojeného kráľovstva opäť stane nezávislý národ. Národ, ktorý pracuje e, tesne plece, pri, plece pri pleci s úniou, každopádne má vlastný priestor na svoje ekonomické hospodárske záležitosti a môže kontrolovať legislatívu ako aj svoj osud. E, po dvoch rokoch rokovaní premiérka uzavrela návrh o vystúpení, ktorý dvakrát bol porazený v dolnej snemovni, návrh dohody o vystúpení, ktorý predpokladal, že Severné Írsko opustí za iných podmienok v porovnaní so zvyškom Spojeného kráľovstva v rámci poistky, írskej poistky, dohoda, e, kde poradcovia generálnej prokuratúry, generálna prokurátora sa vyjadrili, že nie je tu právo na takéto opustenie. Ak eh, Spojené kráľovstvo chce odísť riadeným spôsobom, tak eh, nedá sa to v rámci takejto dohody, pretože tá ohrozí ústavnú a ekonomickú integritu celistvo Spojeného kráľovstva a to nie je cena, ktorú my ako unionisti sme ochotní zaplatiť. A nakoniec eh, pár slov rady na adresu pána Tuska, pána Bulmana. 17,4 milióna voličov v Spojenom kráľovstve signalizovalo svoju vôľu opustiť úniu. Myslím si, že táto snemovňa im dlží úctu, ktorú má preukázať a mala by ich potvoriť v ich demokratickej voľbe a nie sústrediť sa na všetkých ostatných. Na adresu pána Ferovstata, britský parlament už odhlasoval jednostrannú dohodu, pokiaľ ide o práva občanov. Je čas, aby si to inštitúcie uvedomili. A pokiaľ ide o pani Cimer, Belfast, dohoda z Belfastu um, obsahuje zásadu a je postavená na zásade dohody a len dohodou ľudí zo Severného Írska príde k akýmkoľvek krokom smerom k zmene ústavného postavenia Severného Írska. Bolo by dobre, keby ste si to pripomenuli. Pán poslanec Levandovský. Pane prezidente, mojich rodakov v kraju. Vážený pán predseda, moji krajania by mali načúvať tomu, čo povedal dnes pán Legutko, pretože on hovorí, ako keby Brexit bol pre neho sympatický, ako keby ho podporoval. Ale jeho vlastná strana, ktorá má v Polsku väčšinu, zatiaľ kladie odpor vystúpeniu Polska po Lexitu a hovorí, že nechce, aby Polsko vystúpilo z EÚ. Lekcia, ktorú všetkým dáva Brexit, tu by si mali pripomínať všetky krajiny vrátane Polska. Zatiaľ Jediný pozitívny výsledok Brexitu sú demonstrácie na podporu Európy na britských ostrovoch a mlčanie tých, ktorí ešte v roku 2016 boli potenciálnymi následníkmi Brexitu, aspoň tak sa o nich hovorilo. Čo nás ešte učí e, príbeh Brexit? Učí nás o dopadoch politickej nezodpovednosti, keď e, vlastný národ postavíte pred eh, voľbu, čierno-bielu voľbu a potom nie ste schopní uniesť rozhodnutie eh, tohto národa po politickej stránke. Dve minúty, pán Gualtieri. You, are... Ďakujem, pani predsedajúca. Chýbajú len dva dní do termínu, kedy sa má ľudia Brexit. A stále nevieme, kedy, ako a či vôbec sa Brexit udeje. Toto veľa hovorí o tom, ako riadil celý proces, riadil proces vláda Spojeného kráľovstva. Zároveň to hovorí aj, vypovedá veľa o tých klamstvách a fantáziách a rozprávkach, ktoré podporcovia a zastancovia Brexitu pred referendum prezentovali. Teraz to narazilo na tvrdú realitu a na tie kompromisy, e, ktoré vždy boli nevyhnutné z vystúpenia z EÚ. Táto realita je teraz príliš evidentná pre milióny občanov, e, ktorí išli protestovať do ulic Londýna tento, tento víkend, ktorí požadovali zopakovanie hlasovania a lepšiu budúcnosť pre krajinu. Takisto je jasné, že e, to riešenie e, jemu kladú odpor v Londýne, nie v Štrásburgu ani v Bruseli. Pondelnejšie hlasovanie v Dolnej snemovni poskytlo istý náznak e, nádeje ako cesty von z takejto patovej situácie kedy e, sa e, Spojené kráľovstvo snažilo opäť získať kontrolu nad procesom Brexitu. Teraz sa musíme pozrieť na to, ako tú kontrolu budú realizovať. Vždy sme tvrdili, že politické vyhlásenie je možné preskúmať, aby sme vydlažili cestu užšiemu vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Môžeme to urobiť rýchle a nie len, že je to možné, ale je to vec, ktorá by bola vítaná. Naopak, v prípade, že dolná snemovňa neposkytne jednoznačnú väčšinu, pokiaľ ide o colnú úniu, respektíve vnútorný trh, respektíve neschváli ani súčasnú dohodu, tak potom je nevyhnutné prijať veľmi vážne voľby. V prípade, že Spojené kráľovstvo požiada o dlhé predlženie, samozrejme e, nie je možné, aby potom to robili za účelom opätovného vyrokovania dohody o vystúpení, ktorá je uzavretá a e, nemôže byť otvorená. Ak ale Spojené kráľovstvo požiada o dlhšie predlženie, aby si premysleli ten Brexit, aby popracovali na ušom vzťahu, respektíve zabezpečili voľby alebo nové referendum, tak potom samozrejme takýto krok podporíme. Predseda Tusk, naša skupina bola vždy veľmi jednoznačná v tomto ohľade, pretože my to vnímame aj historicky, v tom historickom kontexte Hovoríte o tom, že chcete naspäť tú, tú, tú svoju suverenitu, nie, ale nie teraz. My sme vždy hovorili o tom, že treba rešpektovať to referendum. Ak ale Spojené kráľovstvo neodíde, tak budeme oslavovať a nespravíme nikdy nič proti tomu, aby sme zabránili takéto možnosti, že sa udeje v tejto chvíli. Mr. Nicholson, one minute. Pán Nicholson, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na úvod som povedal, že sa to môže veľmi skomplikovať a potvrdilo sa to. Takisto som úplne na začiatku povedal, že ľudia, ktorých ja zastupujem, nikdy nebudú akceptovať e, hranicu v Írskom mori. A to stále platí, pán Barnier, a dúfam, že to počúvate. A takisto musím povedať, že tá poistka a takisto zničenie Belfastskej dohody, e, dohoda, ktorá je medzinárodného charakteru, tá by opomenula potom e, zásadu súhlasu, ktorá je zakotvená e, v rámci tejto dohody z Belfastu. A musím povedať, že treba počúvať všetkým v Severnom Írsku. Nie len tí, ktorí kričia najhlasnejšie, je tam aj veľmi tichá väčšina ľudí v Severnom Írsku, ktorí chcú načrtnúť dobrú cestu do, vpred pre Severné Írsko, pre Spojené kráľovstvo a naozaj aj pre samotnú Európsku úniu. Musíme e, sa odkloniť od tých e, pozícií v minulosti a nájsť a zadefinovať lepšiu budúcnosť, v ktorej budeme lepšie všetci fungovať. Ešte stále, pani predsedajúca, mám obavy, že je tu riziko, že z toho tvrdo vypadneme. Nie je to nikoho chyba, ani pána Tuska, ani pána Barnieho, ale je tu stále prítomná kríza v e, Severnom Írsku a musíte zabezpečiť vy, pán Tusk, aby sa to neudialo. A tí, ktorí vravia, že to pôjde jednoducho, no nebude to tak, veľa, eh, veľa rečí zaznelo v 30 rokov v tomto parlamente zo strany predstaviteľov Škótska a Írska a ja dúfam, že eh, aj za moje pôsobenie môžem povedať, že tých ľudí zo Severného Írska som s odšťou zastupoval. Ďakujem. Mr. Nicholson, how thoughtless of me not... Pán Nicholson, ako nevšímavé eh, odo mňa, že som vás nerešpektoval ako jedného z